Vážené kolegyne a kolegovia, poprosím vás, aby ste zaujali svoje miesta, eh, aby sme mohli začať blok o eure. Prosím, pán Janku. Ďakujem, vážené kolegyne a kolegovia, priatelia. Vítam vás, tu je pre mňa veľkou cťou eh, radosťou spolu predseda tomuto bloku spolu s pánom Gualtierim. Tento blok eh, našej konferencie Priatelia, musím vám povedať pár slov um, k tomu, ako sa snažíme vytvárať túto platformu. E, tento blok našej medziparlamentnej konferencie sa bude sústredovať na 20, na 20 rokov eura a cestu vpred. A sme veľmi vďační našim rečníkom, ktorí prijali, prijali naše pozvanie. Ide o kľúčových zainteresovaných, pán Senteno, ktorý je e, prezidentom Euroskupiny, pán de Guindos, ktorý je podpredsedom Európskej centrálnej banky, Pier Moscovici, ktorý je komisárom pre hospodárske a finančné záležitosti zdanenia a dane, eh, zdanenia cla, pardon. E, všetci po, e, pozvanie prijali a zúčastňujú sa na našom plenárnom zasadnutí o kľúčovej a politicky pomerne citlivej téme. Takže a len aby som možno na úvod povedal pár slov k organizácii e, tohto bloku. Predtým, než dám slovo našim rečníkom, by som chcel stručne priblížiť e, spôsob žiadania o e, slovo. Chcel by som pripomenúť, že ako obvykle budeme sa snažiť maximálne zabezpečiť e, možnosť vyjadrenia sa pre väčšinu z vás, ktorí sa prihlásite, aj keď máme obmedzený čas. Vzhľadom k veľkému počtu účastníkov by som chcel poprosiť o pochopenie, že po, pochopenie toho, že po týchto úvodných e, vyjadreniach možno nedostane slovo úplne každý, kto by chcel prehovoriť. A preto by som vás chcel poprosiť, aby ste svoje vystúpenia obmedzili na dve, maximálne 3 minúty. E, tu hore budú bežať hodiny na displeji. V závislosti od vývoja diskusie môžeme tento čas e, ďalej skrátiť. Na stoloch máte karty, ktorými môžete našim uvádzačom naznačiť, že žiadate o slovo. takýmto spôsobom dáme priestor aj poslancom národných parlamentov, aj poslancom Európskeho parlamentu. Teda tento spôsob žiadania o slovo platí pre obe skupiny. Vo všeobecnosti sa budeme snažiť rozdeliť rečnícky čas e, na základe následovného systému. Dvaja poslanci národných parlamentov a po nich jeden poslanec Európskeho parlamentu a tak ďalej. Takže ak by sa vyskytla potreba, tak e, tento systém upravíme v priebehu diskusie, ale teraz by som už chcel premostiť medzi včerajšou diskusiou a dnešnou časťou konferencia. Chcel by som vás vyzvať, aby ste hovorili čo najpriamejšie, najúprimnejšie. My sa snažíme pochopiť, čo pred sebou máme. Dnes ehm, v tomto bloku budeme hovoriť o makroekonomickom prístupe, ale máme tu aj nové inštitúcie, nového generálneho riaditeľa, nové, nových ministrov, novú cestovnú mapu, program reforiem, kde každý členský štát sa zavezuje investovať a financovať napríklad výskum alebo ľudský kapitál, ale včera sme si všimli, že hovoríme síce o veľmi jedinečnom trhu, ale sú tu členské štáty, ktoré napríklad rozvíjajú aj bilaterálne kontrak, kontakty. A to ovplyvňuje ceny. Napríklad, e, síce sme povedali, že sa zvýšil počet zamestnancov v ekonomike, ale znížil sa počet odpracovaných hodín a kvalita e, práce alebo zmluv tiež e, klesá. A tiež sme napríklad konštatovali, že je problém bojovať proti daňovým podvodom, vyhýbaniu sa daniam a praniu špinavých peňazí na európskej úrovni a že strácame stovky miliard eur príjmov, ktoré mohli byť príjmy daňovými. A včera sme tiež konštatovali, že je problém vytvárať e, alebo budovať mechanizmus záruk e, spolu s bankami. Takže pred nami je mnoho tém, aby som vás chcel vyzvať, aby ste poskytli eh, svoj názor, aby ste prispeli do diskusie, pretože v konečnom dôsledku eh, budeme musieť poskytnúť svoju podporu akejsi reforme na európskej úrovni. Ale teraz už by som chcel odovzdať slovo pánovi Gualtierimu eh, a následne členom nášho panela. Ďakujem veľmi pekne, myslím, že táto dnešná diskusia je aj istou oslavou. My si myslím radi pripomenieme 20 rokov eura, nie je to len oslava, ale aj príležitosť eh, spraviť akúsi inventúru toho, čo sme dosiahli a zároveň sa pozrieť do budúcnosti. Takže som veľmi rád, že tu máme takých prominentných rečníkov a chcem vám všetkým poďakovať za to, že ste prijali naše pozvanie a že ste sem prišli. A som si istý, že diskusia bude veľmi živá a zaujímavá. Máme tu teda prvého rečníka, ktorým je pán Marios e, Centeno, prezident Euroskupiny, ktorému týmto dávam 10 minút na jeho vystúpenie. Máte slovo. Príjemné predpoludne, vážený pán predsedajúci, vážené poslankyne Európskeho parlamentu a poslanci Európskeho parlamentu a národných parlamentov, vážení podpredseda Európskej centrálnej banky. Pán komisár, je pre nás cťou si pripomenúť dnes 20. výročie eura a mm, hovoriť o jeho budúcnosti. Ja sa zúčastňujem na medziparlamentom týždňu už po druhýkrát a túto iniciatívu si veľmi cením. Účinná koordinácia hospodárskej a menovej politiky závisí od toho, ako sa budete vy zapájať do diskusí na pôde európske. Euro dnes totiž nie je len symbolom európskej identity, ale zároveň druhou najväčšou menou na svete. Podpora e, jednotné meny medzi našimi občanmi je na vrchole. Nie všetko v uplynulých 20 rokoch však bolo jednoduché. Kríza e, financií a suvereného dlhu uvrhla euro do krízy, urobili sa aj chyby, a e, Takisto sa odhalili nedostatky v konštrukcii e, hospodárskej menovej únie, avšak aj napriek týmto negatívnym záležitostiam rozhodné politické kroky umožnili euru posilniť. A dnešná jednotná mena je silnou kotvou, vďaka ktorej môžeme tvoriť e, pracovné miesta a produkovať rast. A ja som presvedčený o tom, že naša úloha je v tom, aby sme zabezpečovali, že hospodárska menová únia je prispôsobená zajtrajšku a dnešná Európa je miestom, e, kde sa narúšajú zabehnuté veci a kde rýchlosť technologických inovácií dosahuje um, veľkú výšku a kde je veľmi tvrdá globálna konkurencia. Tieto výzvy E, sú kombinované s rastom politických rizík a zvyšovaním popularity extrémizmu. A tu napriek e, zvyšujúcim sa mzdám, klesajúcej nezamestnanosti a 24 e, nepretržitým štvrťrokom rastu sú znaky nespokojnosti a my si musíme položiť otázku, kde pramení táto nespokojnosť. My očakávame, že ľudia budú spokojní s budúcnosťou aj s dneškom, pretože vidíme výsledky silnej hospodárskej koordinácie medzi všetkými krajinami eurozóny, ktoré rastli e, o viac ako 1,5% od roku 2017 a um, napriek tomu sa takáto spokojnosť ako si nedostavuje. Prečo? Preto nemôžeme čakať. Musíme konať teraz. Musíme ekonomiky posilniť, spraviť ich inkluzívnejšie a odolnejšie. Tá inkluzívnosť v tomto kontexte e, sa vysvetlí veľmi jednoducho. Priemerne e, sa dá povedať, že hospodárstva rastú, lenže ten priemer môže byť e, trocha zavádzajúci. Čoraz väčší počet občanov sa nachádza v, v tých nižších percentiloch distribúcie príjmov, teda pod priemerom a takisto rastie počet tých e, niekoľko najbohatších. A pod inkluzívnym rastom e, máme na mysli zlepšenie postavenia mnohých, nie tých niektorých alebo niekoľkých. A na to, aby sme tento proces rozbehli, potrebujeme, aby občania v každej jednej krajine a vo všetkých krajinách spolupracovali. Európa musí skrátka byť schopná vyťažiť e, výhody z tej svojej jednotnej meny. Niektoré kroky už boli podniknuté a idú správnym smerom, my sme rozbehli bankovú úniu, rozbehli sme Európsky mechanizmus stability a zlepšili sme e, systém koordinácie politiky a mm, schválili e, pomerne e, vážne reformy na národnej úrovni. Toto sú naozaj kľúčové kroky, ktoré môžu viesť k stabilite, avšak nebudú stačiť. Zatiaľ sme sa nedostali k výsledku. Euroskupina pracuje veľmi intenzívne na prehlbovaní hospodárskej a menovej únie. Táto práca predstavuje základ e, pre dohodu Eurosamitu z decembra minulého roku, e, ktorá hovorí o ďalšom rozvoji Európskeho mechanizmu stability a e, jeho fungovania ako backstopu pre fond o spoločnom riešení a tu tiež musíme hovoriť o dobudovaní bankovej únie. A čo je veľmi dôležité, lídry sa tiež dohodli na tom, aby sme vytvorili rozpočtový nástroj konvergencie a budovania konkurencieschopnosti pre eurozónu, pričom euroskupina v júni tohto roku prinesie konkrétne výsledky. V nasledujúcich e, týždňoch a mesiacoch sa budeme sústredovať na tri kľúčové záležitosti. V prvom rade budeme vypracúvať e, pozmeňovacie návrhy k zmluvám vytvárajúcim Európsky mechanizmus stability. Po druhé budeme sa snažiť vybudovať e, to, čo už bolo urobené v oblasti bankovej únie, napríklad systém zabezpečenia vkladov a riešenie otázky likvidity. Budeme dobudovávať základné črty Európskeho menového nástroja. Toto je krok vpred v histórii eura a my budeme musieť, a to, to, toto by sme si mali uvedomiť, a ja som plne presvedčený o tom, že tento nástroj bude súčasťou bude, tejto budúcnosti. V decembri naši lídri jednomyselne rozhodli o tom, že tento nástroj vytvoria a došlo k tomu preto, lebo existovalo spoločné porozumenie o tom, že naša spoločná mena má slabiny, že je potrebné dobudovať spoločnú menovú politiku e, a to špecializovaným rozpočtovým nástrojom. Takže rozpočtový nástroj pre eurozónu bude fungovať popri nástrojoch, ktoré už sú k dispozícii ostatným členským štátom a ktoré sú odôvodnené našimi spoločnými politikami. Ak to poviem ináč, tak my nehovoríme o nejakom kozmetickom eh, preorganizovaní rozpočtových nástrojov. Nie. E, ide o oddelenie, alebo teda rozdelenie časti MFF do dvoch častí. jednej časti pre krajiny eurozóny a druhej časti pre krajiny, ktoré nie sú v eurozóne. Ide o vytvorenie špecializovaného nástroja pre eurozónu. Tento nástroj musí pridávať hodnotu k tomu, čo máme dnes a musí zvyšovať atraktivitu e, účasti na tomto projekte eurozóny. A tiež chceme pozitívne podporovať e, ostatné členské štáty, aby urýchlili svoje snahy prijať spoločnú menu, čo je proces, ktorý Ehm, bude môcť počítať, počítať s našou odbornou podporou. My sa tu snažíme dosiahnuť dve, dva cieľa, konvergenciu a podporu konkurencieschopnej. Ja by som chcel vysvetliť, prečo toto dáva zmysel. Ehm, konvergencia životného štandardu smerom nahor je jedným z kľúčových prísľubov európskej integrácie, ale pre eurozónu má osobitný význam. Akékoľvek veľké e, rozdiely alebo príliš veľký predel medzi bohatými a chudobnými má veľké dôsledky aj pre, a aj pre ostatné politiky. Kríza ukázala, že e, to riziko pretečenia je príliš veľké. Na druhej strane, podobné ekonomiky a inštitúciálne štruktúry členov eurozóny e, sú efektívnejšie, čím jednotnejšia je spoločná menová politika. A tieto nástroje menovej politiky prinášajú prínos e, vo forme účasti na eure. E, ďalej tá konkurencieschopnosť. Konkurencieschopnosť je veľmi dôležitá pre každú krajinu, ktorá sa chce uplatniť na dnešnom globalizovanom e, fóre a preto krajiny eurozóny, ktoré nemajú vlastné menovo e, výmenné nástroje a tým pádom nemajú takýto nástroj na podporu svojej konkurencieschopnosti formou vlastné meny, majú pred sebou ďalšiu prekážku, ktorú treba prekonať. Konkurencieschopnosť krajín, ktoré majú plnú suverenitu v otázkach svojej menovej politiky, je skrátka vyššia. To je e, práve otázka, ktorá sa bude musieť zaberať spoločná menová politika. My chceme podporiť teda konvergenciu aj konkurencieschopnosť v eurozóne a v európskom rozpočte, osobitne v viacročnom finančnom rámci, je viacero tém, ktoré pokrývajú tieto pomerne široké ciele. Teda tento nástroj by mal ísť nad rámec toho, čo už takýmto spôsobom existuje. A podľa môjho názoru by malo zmysel, aby sme kolektívne podporovali e, politickú reformu, zvyšovali produktivitu a rýchle e, prerozdeľovanie zdrojov, teda tok kapitálu v eurozóne. Finančné stimuly by mohli pomôcť kompenzovať náklady, ktoré niekedy sú spojené so štruktúrnymi reformami, ako napríklad e, reforma pracovného trhu, ak chceme bojovať proti dualizácii. Tiež by malo zmysel e, kolektívne e, bojovať za spoločné investície, osobitne verejné investície, ktoré majú potenciál zvyšovať rast krajiny, ale aj rast celej eurozóny. Investície tie e, môžu byť zamerané na kľúčové oblasti politiky, napríklad výskum, vývoj, vzdelávanie, infraštruktúra, stabilné investície skrátka môžu prispieť k zvyšovaniu kapacity schopnosti hospodárstva produkovať tieto ciele, čím sa bude zvyšovať odolnosť celej ekonomiky. Rozpočtové nástroje eurozóny však môžu vždy len doplňať nástroje na vnútroštátnej úrovni a nikdy nesnímu bremeno e, tejto povinnosti splieť národných štátov, sú len doplnkom národných iniciatív. Tiež budeme skúmať otázku financovania nástroja. E, je tu istý, istá neistota ohľadom týchto zdrojov financovania a najmä ohľadom rozsahu veľkosti tohto nástroja. Očakávam v nasledujúcich mesiacoch, že táto situácia sa vyjasní. Niektorí tvrdia, že ten nástroj je príliš veľký na to, aby bol akceptovateľ. Niektorí iní budú zase tvrdiť, že je príliš malý na to, aby bol účinný. Ja nie som um, veľmi znepokojení touto situáciou, pretože ak nám ide o konkurencieschopnosť, tak určite tu máme určité obmedzenia z hľadiska rozsahu, ale najdôležitejšie je, čo urobíme. Ten, ten nástroj by skrátka mal byť použitý čo najefektívnejšie a mali by sme ukázať, že dokáže prispieť k naštartovaniu toho motora konvergencie a zvyšovania našej, našej konkurenčnej pozície musíme sa, musíme sa učiť z vlastných skúseností a tento nástroj upravovať, pretože bude presne taký, ako si ho urobíme a ja by som chcel už teraz povedať, že bude dôležitý. A tým sa dostávam k, záverečnému, k poslednému rozmeru tej našej práce, vládnutie. Vládnutie um, si zaslúhovno viac pozornosti, než momentálne má, pretože existujúce nástroje neumožňujú flexibilitu na reagovanie na špecifické potreby eurozóny. Takisto tam chýba prepojenie na európsky semester, ktorý je našim rámcom pre fiškálnu a hospodárskú koordináciu. A podľa nášho názoru, podľa môjho názoru, euroskupina by mala mať eh, slovo e, v tom, ako sa budú pridelovať tieto rozpočtové prostriedky a to na základe usmerenia našich lídrov, ktorí v decembri jasne povedali, že nástroj by mal podliehať kritériám a strategickému usmerneniu zo strany členských štátov eurozóny. A toto sa budeme snažiť formulovať e, legálne správnym spôsobom, vzhľadom k tomu, že spôsob e, správy a vládnutia má dopad na financovania e, tvorbu rozpočtov. A predtým, než uzavriem, a už uzavriem, by som chcel povedať pár slov k procesu. Euroskupina vypracuje zmluvu o prvkoch e, nástroja do júna, do vtedy sa celá táto téma dostane do legislatívneho procesu. Ja viem, že vy v Európskom parlamente ste pracovali na téme um, fiskálnych kapacít e, eurozóny v uplynulých rokoch a, sa, a ja sa teším na váš príspevok do tohto procesu a je veľmi dôležité, aby Európsky parla- parlament formoval uh, konečnú podobu tohto nástroja a som ochotný si s vami vymeniť názory na túto tému. A teraz záverom a naozaj sa ospravedlňujem za to, že som presiahol ten vyčlený rečnícky čas. V priebehu tohto roka by sme chceli vidieť niekoľko zmien, alebo teda uvidíme niekoľko zmien v politickej scéne v Európe a pravdepodobne to bude um, prebiehať zároveň s určitým ekonomickým spomalením. Ja som presvedčený, že uh, sa nám podarí udržať to kormidlo reforiem na európskej úrovni a dúfam, že sa nám podarí uh, tieto výzvy riešiť s odhodlaním. Uh, my chceme vytvoriť rozpočtový nástroj pre eurozónu a tu takéto odhodlanie budeme potrebovať. Pred rokom sa to zdalo byť nepotopiteľné, teraz hovoríme o detailoch. Toto je ukážka naozaj veľkého odhodlania presadzovať euro a takisto e, sa týmto ukazuje, že chceme, aby e, príbeh eura bol príbehom, ktorý podporuje prosperitu všetkých. Ďakujem veľmi pekne, bolo to veľmi, veľmi zaujímavé, hovorí pán Janku, ja vám naozaj ďakujem. Dotkli ste sa naozaj všetkých tém, citlivých tém a Eh, ja v konečnom dôsledku viem, že sú mm, peniaze a na konvergenciu teda môžeme a vieme vynaložiť prostriedky, takže je dôležité, aby sme eh, nejakým spôsobom zvýšili kvalitu života. Teda nerovnováhy existujú a pravdepodobne aj zostanú. Takisto v sociálnej oblasti a nástroj alebo časť jeho cieľa ehm, je zabezpečiť, aby E, sa svoj vôli chopili aj banky a preto je ďalším rečníkom pán Luis de Guindos, ktorý je podpredsedom Európskej centrálnej banky. Máte slovo. Pani predsedovia, pán Roberto Gualtieri, eh, Jonku, pán komisár Moskovisi, Mario Centeno, podpredseda Euroskupiny, eh, a poslanci, dámy a páni, v prvom rade chcem poďakovať Európskemu parlamentu a parlamentu Rumunska za túto príležitosť eh, zamyslieť sa nad prvými 20 rokmi eura a povedať si niečo o tom, čo nás čaká. Prvé dve dekády boli dosť vynimočné. E, bola tam veľká finančná kríza, e, čo prinieslo všetkým e, veľkým hospodárským regiónom na celom svete veľké straty. A potom tam bola kríza v eurozóne, čo bola hrozba pre jednotnú menu. Finančná integrácia, teda boli sme na ceste k finančnej integrácii pred týmito krízami, no ale keď vlastne tieto strely, tak povediať, spadli, e, bolo treba e, prijať spoločné úsilie. Vďaka kolektívnemu úsiliu ob európskych občanov a ich e, lídrov sa prekonala táto existenčná hrozba. Viaceré krajiny eurozóny prešli veľkými prispôsobeniami, makroekonomická nerovnováha sa, tak povediac, vyrovnala a znižili sa e deficity. A vďaka podpore menovej politiky ECB e, sa eurozóna e, nachádza na ceste k obnove. E, čiže môžeme diskutovať aj o úlohe parlamentov v tomto kontexte. Parlamenty majú dôležitú úlohu v oblasti eurozóny a myslím si, že to môže zlepšiť aj e, fungovanie menovej únie. Euro sa zakladá na hodnotách demokracie a na základe tradície liberálnej demokracie. E, to vychádza z princípov pravidel a inštitúcií, ktoré chránia slobody práva a právny štát, aby sa prešlo z neužívaniu moci. Na jednej strane legitimnosť takéhoto systému vyžaduje, aby všetci európsky občania, náš démos, mali svoj mali voľbu a hlas. Na druhej strane e, Vychádza to zo základných pravidiel nášho sociál spoločenského kontraktu. Napriek tomu zabezpečenie legitimnosti nie je jednorazová aktivita, vyžaduje si to neustále, úsil, neustále úsilie inštitúcií. Pozrime sa napríklad ECB. Demokratický mandát je stanovený v zmluvách o EÚ ktoré ratifikovali všetky členské štáty podľa svojich ústavných požiadajú. V rámci tohto mandátu na naplnenie e, cieľov eurozóny ECB má možnosť využívať nástroje podľa potreby. Jej nezávislosť je chránená, aby sa zabezpečila legitimnosť rozhodnutí, aby neboli podkopávané obvineniami z nejakého politického zásahu na krátkodobé volebné ciele. E, dôsled, dô, dôležité tým protiažkom takejto nezávislosti je, že EU, Európska centrálna banka, e, sa zodpoveda Európskemu parlamentu, ktorý predstavuje ľudí v EÚ. Doplňa to ešte aj e, justičná revízia rozhodnutí na, Európsk- e, teda na súdnom dvore Európskej únie, aby sa zabezpečilo, že rozhodnutia nebudú svojvoľné. Všetky tieto prvky berieme veľmi vážne. V priebehu rokov sme si vypracovali silný komplexný rámec zodpovednosti, kde sú všetky tieto požiadavky zohľadnené. A vieme, že Európsky parlament bol veľmi e, usilovný vo svojom dohľade, ako by sa malo aj očakávať, počas krízy sa intenzita dohľadu posilnila. Tieto skúsenosti ukazujú, že dobre fungujúca menová hospodárska únia vyžaduje silné inštitúcie, silné pravidlá a veľkú zodpovednosť. Doplňajú sa navzájom, sa posilňujú pri sledovaní eh, a presadzovaní legitímnosti, aby teda inštitúcie dobre fungovali a mm, hladko. Akákoľvek diskusia o tom, čo by sa malo urobiť, vyžaduje, aby sme sa pozreli na to, ako môžeme zabezpečiť demokratickú legitimnosť a zodpovednosť. To je mimoriadne platné v prípade rozhodnutí týkajúcich sa ekonomických a fiskálnych záležitostí, ktoré sú vysoko politické. Národné parlamenty prijímajú rozpočty národných vlád a štruktúrne reforme, zároveň Európsky parlament ako spoluzákonodarca má kľúčovú úlohu pri vypracovávaní efektívneho a účinného rámca správy EÚ. E, môže zohrávať dôležitú úlohu tento Európsky parlamentný týždeň, pretože sa môžeme naučiť z vlastných skúseností a počiť sa od seba navzájom v rôznych oblastiach politík e, naozaj boli mnohé úspešné reformy. Uvediem príklad. V oblasti finančných služieb dokončenie bankovej únie je rozhodujúce na zlepšenie fungovania Európskej menovej hospodárskej únie. Keď sa pozrieme na to, čo sme dosiahli od krízy, tak ten výsledok je povzbudivý. Minulý rok sme oslavili 5. E, e, výročie od e, vzniku Európskeho bankového dohľadu. Takisto máme nový rámec riešenia, ktorý zabezpečuje, že banky teda môžu zlyhať alebo teda všetko sa udeje usporiadaným spôsobom a záťaž sa prenáša na finančný sektor od, teda, a nie na vlády. Dosiahli sme pokrok, ale ešte sme nie v cieli. E, na dokončenie bankovej únie musíme mať ten spoločný backstop, e, ten e, jednotný fond riešenia a európsky systém zabezpečenia vkladov. <clears throat> Na Takáto agenda bankovej únie už dosiahla veľké zníženie rizika, ale treba ešte pokračovať v tomto procese, viac harmonizovať regulačný rámec. Napríklad je tu celý rád snah ehm, na eh, harmonizovanie alternatív, národných právomocí, aby sme mali na európskej úrovni naozaj rovnaké podmienky pre všetkých. Dá sa to dosiahnuť iba cez európsku legislatívu spoločné inštitúcie, ktoré e, zbližujú kompetentné orgány. Na záver ešte použijem metaforu. Národný a Európsky parlament e, by mali byť ako dvaja bežci e, v štafete neustále si odovzdávajú ten štafetový kolík legitimnosti. Čiže inými slovami, mali by spolupracovať ako jeden tím a mali by zdieľať e, zodpovednosť, legitimnosť a zvrchovanosť, na ktorej stojí Európska menová, e, menová hospodárska únia. V tomto štafetovom behu musíme diskutovať o optimálnej alokácii zodpovednosti medzi národnými parlamentmi a Európskym parlamentom a Európsky parlamentný týždeň je vynikajúcim fórum, kde v tomto môžeme pokročiť. Ďakujem pekne a teším sa na dnešnú rozpravu. Ďakujem, ďakujem za stručnosť. Ešte raz blahoželám k bankovému výročiu a e, prajem aj e, úspech v tomto pochryzovom procese je rozhodne potrebné mať aj takúto e, schému na ochranu vkladov a žiadate o parlamentnú podporu, ale všetko toto, všetky tieto nové nástroje sú v rukách jednej osoby, a to je pán Pier Moskovici, komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a e, clá. Takže nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, vážená, vážení členovia komisie. Trošku ste e, možno prehnali moje právomoci, ale je to určite výzva, pán e, predseda. ECB eh, e a pán podpredseda, milý Mario, milý Luis. Dnes naozaj oslavujeme, ako povedal Roberto Gualtieri a preto som veľmi rád, že tu dnes som, aby sme spolu oslavili tú 20-ročnicu eura. Je to vynikajúca príležitosť, ako oslaviť tú cestu, ktorú spoločná mena má za sebou za posledné 20 ročia, ktoré boli úspešné a sú dôkazom, že eh, sme vynaložili dobré úsilie. Eh, nie je to len oslava Eh, ale je to aj posilnenie meny. 340 ehm, miliónov európskych občanov v 19 krajinách používa euro. Je to pekným prejavom spoločnej Európy, je to každodenný symbol budovania spoločnej Európy a je to mm, veľmi populárna mena. 74% eh, obyvateľov eurozóny považujú euro za prínosné, čiže je to naozaj úspešná mena. A nesmieme e, len sa nechať, e, tak povedať, zastrašovať populistami. Samozrejme, euro musí byť stabilná, silná mena, e, zodpovedajúca našej ekonomickej sile. Na svete dnes je to druhá svetová mena, takmer 60 e, krajín e, využíva takéto, takúto menu ako e, vedúcu menu a mm, robustnosť našej meny e, bola prevená v kríze najmä v roku 2008, kde sa ukázali štruktúrálne slabé miesta našej politickej architektúry, ako aj hospodárskej architektúry. Vzhľadom na, vzhľadom na riziká pre architektúru eura ukázalo sa, že treba podporiť schopnosť odolať e, a vytrvať. Musíme teda si pozrieť na to, aké, do, a, aké boli vytvorené zmeny v tej infraštruktúre. No a zásadne sme posilnili koordináciu medzi našimi hospodárskymi a rozpočtovými politikami v rámci európskeho semestra dnes je tu výsledok. Hospodárska kríza, myslím si, že je definitívne za nami. Pred pár dňami som predkladal vyhliadky komisie, pokiaľ ide o hospodársky rast. A aj keď sú možno isté oblaky tuto na obzore, aj rizika, myslím si, že situácia je dobrá, aj trh práce sa zásadne zlepšil vo všetkých našich krajinách. Takže eurozóna e, z tejto krízy vychádza posilnená. Bola to hospodárska kríza, ale ako povedal Mário, Prešli sme eh, od hospodárskej krízy eh, hladko do krízy politickej. Jeden z eh, centrálnych faktorov je nárast nerovností medzi krajinami eurozóny aj krajinami eurozóny a mimo eurozóny. A to je politická výzva, čo samozrejme vyvoláva isté pocity nerovnosti, preto aj tie euroskeptické hlasy, mm, mm, keď ľudia odmietajú túto nerovnosť Potrebujeme teda našu silnú úniu, reformy, ktoré budú podporovať konvergenciu v rámci eurozóny a aj v celej únii. Za posledné 4 roky komisia e, a Euroskupina dosiahla, teda si stanovila prehlbovanie koordinácie ako prioritu. Eh, chcem aj poďakovať Európskemu parlamentu a výborom za podporu. My sme presadzovali v našej pozícii tri priority. Prvá priorita bolo dokončenie bankovej únie. Naozaj sa už počas hospodárskej krízy toho veľa udialo. Banková únia dostala jednotný mechanizmus dohľadu, riešenie eh, eh, problémov a tak ďalej. Ale tá úloha ešte nie je dokončená. Ten pokrok treba završiť. V tejto oblasti posledný summit Euróz eurozóny. Myslím, že urobil dôležitý krok vpred. Európsky lídry sa dohodli na vytvorení akejsi záchrannej siete pre tento jednotný fond e, riešenia. A čo je dôležité pre dokončenie tej bankovej únie, e, bank, e, šéfovia štátov a vlád eurozóny sa dohodli, že ESM bude mať teda túto podporu a ja som v tejto veci optimistom. Ale v každom prípade ešte bankovej únii chýba tretí pilier a to by bol európsky systém záruk e, bankových vkladov. E, nie je to len dohľad alebo len riešenia, ale je to aj záruka vkladov, čo potrebujeme v tejto bankovej únii. Čiže e, je to zatiaľ ešte, teda členské štáty sa zatiaľ na tom nedohodli, sú možno trošku nerozhodné, a v decembri sme už trošku znížili rizika, ale treba e, to naozaj ešte dotiahnuť. Na tomto trvám. Druhá priorita je mechanizma európskeho, e, e, reforma európskeho stabilizačného mechanizmu. Niečo členské štáty realizovali, dohodli sa povedzme na tej záchrannej sieti pre ten jednotný fond. No ale možno nám tu chýba istý nás, istý súbor nástrojov ESM aby dokázal sa vysporiadať so všetkými výzvami. Myslím si, že ESM treba hlbšie reformovať, než je len toto. E, aby som bol úprimný, a sme tu na to, aby sme boli úprimní, je ťažko akceptovateľné, že orgán, ktorý príjma rozhodnutia takéto záväzne, by mal byť vyňatý spod e, solidnej parlamentnej kontroly, že by to bol čisto medzivládny orgán. Aby sme to napravili, komisia navrhla E, zavedenie ESM do komunitárneho rámca a teda, že by sa to transformovalo na akýsi Európsky menový fond, ktorý budú riadiť ministri financí, k tomu sa ešte vrátim súhlasím, títo sú tiež demokraticky potvrdení a zodpovedajú aj, e, teda zodpovedali by Európskemu parlamentu a vítam teda skutočne aj vašu prácu v tejto téme. Tretia priorita, Mario Centeno už o tom hovoril, je to vytvorenie rozpočtu eurozóny, čiže je to takýto rozpočtový nástroj pre eurozónu. Cieľom musí byť obnovenie konvergencie v rámci eurozóny, cieľom musí byť znížiť nerovnosti, ktoré ešte podkopávajú našu súdržnosť. Minulý rok v máji komisia navrhla dve FA takéto e, kroky na obdobie 2011 až 2021 e, až 2027, e, aby teda eurozóna bola súčasťou rozpočtu samotnej Európskej únie. Čiže musíme tu mať stabilitu, stabilizáciu, solidaritu, čo bude chrániť verejné investície v prípade nejakých veľkých verejných šokov, čiže treba zmierniť negatívny dopad týchto veľkých šokov. A druhá vec je e, e, nástroj e, štruktúrnych fondov v prospech rastu a zamestnanosti. Ministri financí sa dohodli v decembri, aké bude mať vlastnosti tento nástroj konvergencia a súdržnosti pre eurozónu. Dnes v euroskupine prebiehajú diskusie, e, ktoré by sme chceli dotiahnuť do konca júna. Aby sme tu mali principiálnu dohodu, Mm, ešte sme veľmi vzdialení od dohody nad modalitami, ale myslím si, že do e, e, Európskeho samitu v júni dosiahneme veľký pokrok. Komisia k tomu e, prispieje, ja k tomu budem venovať všetku energiu. No ale ešte chceme ísť ďalej v troch smeroch. Prvý smer, myslím, že potrebujeme skutočný rozpočet eurozóny nad rámec tých rozpočtových nástrojov, aby tam bola aj tá dimenzia stabilizácie, ktorá zatiaľ chýba. Veľkosť manevrovateľnosť a sila e, rozpočtu eurozóny budú rozhodujúce. Po druhé, druhá téma, ktorá je veľmi dôležitá a netreba na ňu zabídať, to je vlastne tá správa veci verejných v v eurozóne. Musíme k tomu samozrejme pristupovať demokraticky, je to demokratická potreba a preto si naďalej myslím, že by bolo dobre, keby sme mali ministra financí eurozóny, ktorý bude jednak členom komisie a mohol by teda predsedať e, rade, Euros, ktorú voláme Euroskupina, e, ale e, nemohol by prijať rozhodnutie, keby nebol kontrolovaný parlamentom. Na no potrete, chceme posilniť medzinárodnú úlohu eura. Ehm, ak by boli nejaké exaterietálne sankcie, napríklad zo strany USA, e, tak dnes ich musíme strpieť a keby sme posilnili úlohu eura v medzinárodnom kontexte, tak by sme si mohli vyvinúť vlastnú strategickú autonómiu a mohli by sme riadiť euro ako medzinárodnú menu, e, rovnako ako dolár. Takže toto, dámy a páni, poslankyni a poslanci, euro má 20 rokov, má za sebou hodný kus cesty, ale v 20 e, sme ešte mladí a potrebujeme možno istú potvoru a preto to posilnenie menovej a hospodárskej únie musí ostať našou absolútnou prioritou. E, to, že sa blížia eurovoľby, nás nesmie nejako e, no, našu pozornosť otratiť iným smerom. E, tie eurovoľby by mali tiež zohrať svoju úlohu v tom, ako členské štáty primeť k tomu, že budú zaručovať stabilitu a konvergenciu v eurozóne. V tejto, v tej, v tejto snahe E, bude podpora e, Európskeho parlamentu, tohto aj budúceho a národných parlamentov absolútne rozhodujúca. Som presvedčený, že politický tlak parlamentu a podpora parlamentu pomôže pohnúť sa správnym smerom. Takže v tomto veľmi politickom období musíme sformulovať dva rozmery. Jednak je tu ten rozmer toho, čo je možné a to, čo je e, povinné. To sú práce, ktorý, ktoré robíme, robíme v Euroskupine, ale potom je tu aj rozmer zásadný v politike, e, toho, čo je žiaduce, aby sme v tomto projekte sa posunuli stále viac dopredu. Ďakujem pekne. Thank you. Ďakujem pekne. Vlastne ste spomenuli všetky témy, ale dotýkate sa aj veľmi citlivej témy. A teraz e, práve chcem e, poukázať na túto otázku. Potreba podpory Európskej únii. Podľa mňa toto predstavuje teraz potrebu najvyššej miery. A aj s popularitou niektorých lídrov. Nebudem spomínať tie konkrétne krajiny, ale Taktiež tu hovorím o kríze, ktorá vzniká medzi extrémistami, populistami, nacionalistami a zároveň, keď sa pozrieme na politické krízy v niektorých krajinách, bude veľmi ťažké napredovať s procesom reforiem. Takže je tu viacero významných tém. Dámy a páni, Adam, teraz Odovzdám predsedníctvo do rúk pána Gualtieriho. Pardon, nech sa páči. Ďakujem. Budem teda e, nasledovať takto. Máme pred sebou veci, ktoré treba riešiť z hľadiska ukončenia menovej a e, finančnej únie. Teraz si myslím, že doteraz to funguje celkom dobre, to naše úsilie a preto e, pokladám a pokladáme euro za veľký úspech a je to jedna z ve- úžasných vecí, ktorá sa dosiahla v rámci európskej integrácie. Myslím si práve, že euro treba pokladať za, nielen za významný a silný ekonomický nástroj, ale je to aj politický projekt, teda ekonomický a politický projekt. Takže na jednej strane vidíme euro, sa ukázalo ako veľmi dôležitá súčasť spoločného trhu, dobrého ho doplňa, ale je to významný prvok vnútorného obchodu v rámci EÚ a ide tu tiež o model, ktorý sa dá uplatňovať aj z hľadiska konkurencie e, s cieľom prehlbiť vnútorný trh. A videli sme, ako euro prispelo aj k bezprecedentnej integrácii hodnotových reťazcov. Súvisí to aj s inováciami a predovšetkým sa to týka priemyslov zameraného na výrobnú sféru. Čiže hovorím, je tu ekonomický rozmer i politický rozmer. Táto jednotná mena, myslím, že o tom môžeme hovoriť, o tomto e, v rámci debaty, čiže výraz sovereign, teda štátny. Tu hovoríme o e, suverenite menovej, smerom navonok aj smerom donútra smerom na vonok. Je jasné, že po kríze bretonvúdského systému aj vo svetle globalizácie iba spoločná mena by mala šancu zohrávať globálnu úlohu a chrániť aj ostatné meny. Ako na to správne poukázal aj pán Moskovici z hľadiska medzinárodnej úlohy eura. Pritom, že teda všetky členské štáty by rovnakou mierou prispievali, tak by to bolo určite ideálne z hľadiska menovej politiky. Ale tí najzraniteľnejší by boli nútení jednoducho sledovať menov, rozhodnutia v menovej politike tých silných, veľkých mien. Hovoríme teda o menách ako finančných prostriedkoch. Takže vytvorenie tohoto ekonomického finančného modelu z hľadiska transformácie je ako vec, ktorá je v záujme zbližovania únie. Máme pred sebou samozrejme ešte cestu a finančná kríza nám ukázala aj silné, aj slabé stránky. Vieme, aké môže byť nebezpečné, keď e, finančná integrácia sa neopiera o spoločný e, mechanizmus dohľadu a že môže dojsť k finančnej fragmentácii. Ak tam napríklad aj nebude dostatok e, mechanizmov na záruku a vieme, že nedostatky v krízovom manažmente nám môžu tiež zabrániť v tom, že by sa včas reagovalo na rodiacu sa krízu. Alebo keď sa príliš mnoho pozornosti venuje finančnej alebo fiskálnej konsolidácii, tak to potom jedlo k tej druhotnej kríze, recesii. Takže aj napriek tomu, čo sa urobilo nesprávne z hľadiska politického, môžem povedať, že euro aj tak ukázalo, že má úžasnú silu a životaschopnosť aby sa zachovala jeho integrita. Takže sa nám podarilo vytvoriť nový nástroj na riešenie krízových situácií, teda v rámci krízového, krízového manažmentu. A Európska centrálna banka v plnej miere využila svoje právomoci a urobila všetko, aby zachovala eurozónu ako funkčnú. A Nakoniec to e, bolo e, v podstate bez nejakých e, väčších nákladov. A potom sme vytvorili spoločný systém dohľadu pre riešenie krízových situácií a ďalej fiskálny aspekt. A ECB prišla s systémom kvantitatívneho uvoľňovania ako nástroja na riešenie deflácie v rámci eurozóny. Vďaka všetkým týmto zlepšeniam sa nachádzame už v oveľa lepšom hospodárskom stave a máme e, nástroje na oživovanie a obnovovanie ekonomiky. A dokonca e, aj z hľadiska fiskálneho sme na správnej ceste, čo sa aj tak mm, celkom nepredpokladalo, že sa bude uberať presne touto cestou. Aj keď na druhej strane, ak sa pozrieme na súčasné slabé stránky z globálneho hľadiska, aké máme pred sebou riziká, tak je jasné, že sme ešte niekde na pol ceste. A ešte nám čak, e, ostáva dosť veľký kus cesty smerom ku naplneniu EMU. Existuje tu nerovnováha, stále dosť e, vysoká miera nezamestnanosti a verejného dlhu. Ďalej, nedostatočný nárast e, ich výkonov a produktivity, ešte nedostatočná výška miest a tak ďalej. Sú tu proste aspekty zraniteľnosti vo svetle možnej novej krízy. Aj ide o to, aby sme spoločne vyslali rovnaký signál. Nie je tu priestor pre seba uspokojenie. Musíme konať a musíme si stanoviť správne priority. A hlavne Mario Senten na to veľmi dobre poukázal. Musíme e, dopracovať bankovú úniu a kapitálovú úniu a vieme, prečo sú také významné nástroje a chceme e, predchádzať kríznám a posilniť ekonomiku a potrebujeme teda riešiť aj balíky produktív a samozrejme aspekt ochranného mechanizmu, teda backstop, ale ešte stále sa nám nepodarilo riešiť tretí pilier a to je poistenie vkladov. Tu práve musíme odstrániť obmedzenia, ktoré nám bránia v efektívnejšom využívaniu efektívnejšom využívaní kapitálu. Čiže je to tiež cesta ku eh, finančnej integrácii a tu by som tiež chcel vyslať signál veľmi jasne, že budeme eh, naďalej ešte zvyšovať eh, tú latku, pokiaľ ide o zaisťovanie vkladov, tak v podstate ide o to, aby sme dokázali včas oznámiť, že sa blíži riziko a nielen ho znižovať. Ďalej ESM, tam sú pozitívne signály, a úverové linky e, v tomto zmysle sú tiež predmetom pozornosti. A po tretie, okrem toho potrebujeme jednorázový alebo jednoúčelový nástroj, ktorý sa bude týkať konkrétnosti. Potrebujeme aj ďalšie nástroje, teda vítam skutočnosť, že už je toto predmetom alebo ústredným, predmetom ústredného záujmu EÚ. A keď môžeme reagovať na slova Maria Sentena, sú tu tri veci, ktoré sú veľmi dôležité pre Európsky parlament. Poprvé, myslím, že na tom sa všetci zhodneme, je to tento osobitný rozpočtový nástroj a súvisí aj s rozpočtovými postupmi. Po druhé, veľmi dôležitá vec, nemôžeme mať znova proste používať tie isté prostriedky. Ide o túto funkciu ako takú, že by sme zobrali peniaze z bežných štruktúr, z, z kohezného fondu napríklad. Ide o to, aby sa zabezpečila rovnováha medzi regiónmi aj medzi eurozónou a zónou mimo, teda neeurozónou. A si myslím, že toto je vec, kde nebudeme akceptovať to tzv. redeployment. Po tretie, potrebujeme obe funkcie. Potrebujeme konvergenciu, fajn, ale potrebujeme aj stabilizáciu. Pretože stabilizácia ako funkcia je vecou zásadného významu, ak sa chceme z krízy poučiť. Takže ak sa nám podarí e, zistiť, že tam bude niečo také, čo sa navzájom kompenzuje z hľadiska konvergencie, samozrejme toto vítame, je to zložitá záležitosť, ale pokladáme to aj za vec, ktorá je dôležitá z hľadiska stabilizácie a tá práve konvergencia ako taká nestačí ak by som mal čas, ešte by som doplnil k tomu, že ako sme už aj povedali, e, keď e, sa dopracujeme ku kvantitatívnym aspektom tohto nástroja, keď budeme budovať tieto nástroje, tam nejde len o to, aby sme ukázali, ako vylepšíme svoj fiskálny rámec. Včera sme práve o tomto veľmi diskutovali, ako získať, alebo ako sa dopracovať k lepšej rovnováhe v tomto smere. Ten jednoduchší fiskálny rámec by bol asi lepší a viac by podporoval investície. Čiže toto je ten rozmer, kde musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme dokázali vytvoriť tento jednoučelový e, rozpočtový nástroj. A komisia sa rozhodla, že preukáže materiály, ktoré sa týkajú prehodnotenia. Ďalej tu máme ďalší rozmer, ktorý je veľmi dôležitý, a vítam e, slova pána Moskoviciho k tomuto. Máme tu tzv. zlatý princíp, Golden Principle, a my v parlamente chceme výraznú kontrolu celkového rámca hospodárskej politiky, to ako poprvé, a po druhé, všetky rozhodnutia musia mať patričnú úroveň parlamentného dohľadu, na úrovni, kde sa tieto rozhodnutia prijímajú. Čiže národné vnútroštátne peniaze, štátny parlament, európske peniaze, peniaze Európsky parlament. A potom sú tam ešte tie spoločné fondy a tam teda ide o dohľad Európskeho parlamentu spolu s parlamentmi členských štátov. Čiže je to patričný rámec riadenia a správy týchto prostriedkov. Je tu teda možno taký e, uzavretý kruh, ale v podstate sa často hovorí, že to je taký opozičný front, ale myslím, že sme na tej istej strane barikády a z hľadiska parlamentného systému e, sme zodpovední a preukazujeme zodpovednosť v očiach občanov a práve že tlačíme na demokratický rozmer tejto stránky EMO. Ďakujem. Ďakujem pekne, takže teraz prichádza rozprava. Dávam priestor taktiež pánovi Baltierimu, aby viedol túto časť našej dnešnej rozpravy. Pravidla poznáte, takže to nemusím opakovať. Musíme, ako mi povedali, práve 12.42 príde predseda Európskeho parlamentu. Teraz dá slovo pani Domingos z Portugalska. Nech sa páči. Prajem dobrý deň. Som PSD z Portugalska, skupina EPP. Dvadsať rokov eura skutočne poskytuje priestor pre spokojnosť a tu sa často hovorilo, že však euro neprežije, ale sme pracovali za veľmi dôsledne, aby euro prežilo aj krízu. A z hľadiska reformy sa tu dosiahlo mnoho a naozaj eurozóna je dostatočne silná, ale Zároveň nastal veľmi malý pokrok v treťom pilieri v oblasti bankovej reformy. Keď teda vyzerá to, že budujeme dom bez toho, aby sme mali jednu z tých významných nosných stien postavenú. Takže toto je práve dôsledok, respektíve dôvod na určité sklamanie. Dámy a páni, Hovorí sa tu o rozdieloch, o nerovnakom rozvoji v rôznych členských štátoch. A pokiaľ je o mechanizmus garancie vkladov, tak si myslím, že vytvorenie pracovnej skupiny, ktorá sa tomu bude venovať, to nestačí. A nestačí len odkladať reformu, ktorá naozaj klope na dvere a je veľmi dôležitá. Ďakujem. Ďakujem pekne. Slovo má pán Bocis, Cyprus, skupina socialistov. Ďakujem za slovo, dámy a páni. Jednotná mena prežila hospodárskú krízu aj vďaka e, tej sile, ktorú má. Ale kríza poukázala na slabosti alebo slabé stránky eura. Nie som si istý, či sme urobili až taký pokrok aj vo svetle tej menovej finančnej krízy. Keď vidíme veľké rozdiely e, medzi regiónmi, treba aj sever a juh, keď sa porovnajú toto je e, bremeno, ktoré nesieme na svojich pleciach. Práve v tomto je potrebné, aby e, bola prejavená solidarita aj zo strany eurozóny, týchto 19 štátov teda, ale žiaľ, zdá sa, že nemá dosť patričných nástrojov, aby riešila aj aspekty vnútornej konvergencie. Teraz celkovo ten trend nám fúka pozitívne do plachát a e, zdá sa byť vývoj pozitívny aj na úrovni jednotlivých štátov, aj celkovo eurozóny. A toto je priestor pre konvergenciu a na, e, na to, aby sme sa vyhli chybám, ktoré sme v minulosti spravili. Aby sme dokázali lepšie budovať to, čo je pozitívny pokrok a navrhneme aj určité stimuly pre členské štáty. Ak by sme to mali zhrnúť, tak integrácia v rámci jedného trhu a EMU to je veľmi dôležitý bod. jednak e, garančný fond, to nie sú len slova. Ide tu o jednu z významných podmienok preto, aby Európa respektíve aby, aby Európa mohla zohrávať významnejšie miesto na medzinárodnom fóre. Pán Moskovice na to aj poukázal. Sú tu aj dôležité štatistiky, ktoré poukazujú na tieto fakty a väčšina Európanov pokladá euro za pozitívum, ale ešte stále urobiť, treba urobiť viac. Slovo má pán Papadimulis, z Európskeho parlamentu za GUE. Nech sa páči. Áno, ďakujem za slovo, pán predseda. Ako to ja vidím? Po 20 rokoch máme jednotnú menu vo, vo vačku, tak povediac, a potrebujeme sa ale sústrediť eh, nielen na to, čo je úspešné, ale čo by sme mohli vylepšiť. Predovšetkým, keď si vezmeme aj príslušné čísla a štatistiky, na, jednej strane vidíme pozitíva, ale vidíme tu na druhej strane aj štruktúralne slabé miesta tejto meny. Niečo, čo nakoniec ešte e, zväčšuje rozdiely medzi regiónmi a práve aj vzhľadom na túto skutočnosť e, to dáva e, materiál do rúk extrémnej pravici. A práve že táto jednotná mena nedokáže prežiť bez, demokratic- bez demokratickej zodpovednosti a kohezie, chcem využiť túto príležitosť a navrhnúť niekoľko otázok, na ktoré by sa stalo za to sústrediť. Medzinárodná správa poukazuje aj na to, že potrebujeme väčšiu mieru transparentnosti, demokratickej zodpovednosti v rámci euroskupiny. Takže nemôžeme všetko skrývať a všetko riešiť za zavretými dverami. Potrebujeme väčšiu mieru zodpovednosti voči Európskemu parlamentu aj voči národným parlamentom, či sa to niekomu páči alebo nie. Pán predseda, e, sú tu desiatky tých tzv. whistleblowerov, ktorí poukazujú nedostatky a hovoria o daňových e, škandáloch, o daňových únikoch, európske inštitúcie nedokážu odhaľovať tieto škandály a dokonca ani uplatňovať nejaké sankcie. Takže desiatky miliónov eur sa vlastne takto dostávajú preč z pokladnice EÚ. A často dochádza až k príliš veľkým daniam niektorých firiem, napríklad aj SROčiek a celkovo aj občanov EÚ. Takže bolo by dobre, keby sme mali niečo vhodného aj v rukách. INF. Ďakujem teraz pán Borgi z Talianska z INF. E Ďakujem pekne, pán predsedajúci. My si pripomíname 20. výročie vzniku eura a oslavy sa konajú preto, E, ako som počul, že po 20 rokoch euro ešte stále existuje, ale áno, to je pravda. Ale bolo úspechom? Bolo úspechom pre všetkých? E, malo tu ísť o príbeh integrácie a konvergencie, ale v reále vidíme divergenciu a rozdiely. A my e, si vieme veľmi ľahko načrtnúť a ilustrovať toto rozdeľovanie, túto divergenciu, pretože po, krí, po kríze ekonomická výkonnosť v eurozóne sa zhoršila než v zbytku e, rozvinutého sveta. Aj teraz e, krajiny Európskej únie bez eura rastú priemerne viac než krajiny v eurozóne. Čiže bolo to úspechom pre Grécko toto euro? Alebo pre Írsko? pre, pre Francúzsko? Pozrime sa, ako, ako sa darilo Taliansku. Či v Taliansku je nejaký dôvod oslavovať 20. výročie eura. Za 20 rokov nulový rast. 3%, dobre, ale to môžeme pokojne zaokrúhliť na nulu. Najvyššia nezamestnanosť v našej histórii. Žiadne bezrizikové aktíva pre sporiteľov naše e, vklady sa vymazali e, úspornými opatreniami bank a krokmi, ktoré boli zavedené po tom, čo sa podarilo eliminovať banky. V Taliansku náklady na kapitál sú o 3% vyššie než v Nemecku. Ako je možné akceptovať, že pri spoločnej mene sú e, rozdielne náklady na financovanie v členských štátoch? Reálne platy E, tam sa raz zastavila, dokonca klesajú. Takže my platíme za to, že sme mohli byť súčasťou tohto úspechu. A to nie je len, nie je len Taliansko. Ja si myslím, že v nasledujúcich voľbách e, bude vyslaný jasný signál e, o šťast, tzv. šťastí občanov Francúzska, ale aj Nemecka s tým, ako sa vlastne manažuje táto eurozóna. Vy hovoríte o populizme a o populistoch ako o nepriateľoch ako v akomsi znečistení toho dokonalého sveta. V tých úvodných vyjadreniach ste povedali, že treba bojovať proti nárastu populizmu. Lenže populizmus je demokratická reakcia európskych občanov. Je to signál e, tým vládnúcim elitám, ktoré stratili kontakt s realitou. Takže ja si myslím, že v budúcnosti poslanci tohto parlamentu, ktorí sa tu dnes stretli, tu asi budú a dúfam, že sa celý tento systém budú snažiť zlepšiť. Ďakujem veľmi pekne. Ja viem, že bez, bez eura by náklady na financovanie v Taliansku boli nižšie. Ale, dobre, dáme slovo ďalšiemu. Pán Baluras za Grécko. Ďakujem veľmi pekne. E, za slovo. V roku 1991, pardon, v roku 2001 mnohí hovorili o eure, o tom, čo sa stane, um, že sú problémy v jeho konštrukcii a sú takí, ktorí tvrdili, že e, čelíme veľkým výzvam v ekonomickej oblasti a e, boli skrátka ľudia, ktorí neverili a teraz sa hovorí o tom, že treba e, podporiť konvergenciu, zvyšovať životnú úroveň, ale napriek tomu, že ubehlo už pomerne dosť rokov od tej veľkej ekonomickej krízy a zlepšili sa podmienky pre podnikateľov aj ekonomiku ako takú, e, tečie tu kapitál všetkými smermi. Euro sa zmenilo na základ e, konvergencie, tak ekonomické ako aj regionálnej. A Počas zlatého obdobia eh, eura, kedy um, všetci vnímali, alebo teda bolo veľa ľudí, keď vnímalo tú, túto, túto spoločnú menu pozitívne, sa ukazuje, že banky eh, zvýšili sadzby, úrokové sadzby a takto sa vlastne zdvojnásobili kapitálové toky v Európe, ale zároveň sa ukázali tie skutočné slabiny eura a zároveň vidíme, že základné veci ako je kohézia, vývoj, tieto ciele jednoducho boli ponechané neriešené a po kríze sa objavili problémy, ktoré predtým neboli, ani sa s nimi nepočítalo. A preto v Grécku pomerne veľmi trpíme odlišnou ekvivalenciou, tak povediac, alebo nejakým nerovným zaobchádzaním, ale to je diskusia na iný deň. My chceme hospodársko menovú úniu a ak ju chceme, tak potrebujeme viac kontroly a demokratické legitimity. Nie je možné, aby euroskupina príjmala najdôležitejšie rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú životy miliónov obyvateľov, aby nemala demokratickú legitimitu, aby išlo o technokratov, ktorí e, stanovujú politiky, ktoré následne ovplyvňujú celú Európu. Toto je veľmi dôležité pri takýchto štruktúrach. Ale už končím, áno, hovorí rečník. Teda máme tu neoliberálne politiky, ktoré sú veľmi, veľmi tvrdé. A spolu s týmito štruktúrnymi účinkami eura e, spôsobili veľa z tej chudoby, ktorá spôsobuje rast extrémnej pravice. Ďakujem veľmi pekne. Teraz za IPV e pán Andes. Ja ďakujem veľmi pekne. Ja sa chcem spýtať e, prezidenta Euroskupiny pána Sentena. Európska komisia a Európsky parlament prišli s návrhmi, ktoré sa snažia prehlbiť konvergenciu a súdržnosť v rámci eurozóny a Euroskupina nepredstavila prakticky žiadny takýto návrh. Čiže, vážený pán prezident, vy hovoríte, že do júna predstavíte takýto návrh, avšak 26. Eh, mája majú byť voľby do Európskeho parlamentu, takže v júni s tým už parlament tento nič neurobí. Čiže neviem, plánujete byť eh, v na pléne v Štrasburgu. Tam sme hovorili niekoľkokrát o tejto téme, čiže keby ste mi možno odpovedali na túto jednoduchú otázku, pán Senteno. Pri stanovovaní rozpočtu pre euro ten e, nástroj na stabilizáciu investícií súhlasíte alebo nesúhlasíte s návrhom komisie? E, ten váš návrh euroskupiny bude v súlade s týmto návrhom a Eh, tých 300, eh, 30, pardon, 30 miliard na tento mechanizmus. Ako to vidíte? Ako si predstavujete tú, eh, tú finančnú stránku? Z vlastných zdrojov alebo z akých zdrojov? A je možné využiť príjmy z iných možností, ale viete ich popísať. Ja minimálne očakávam, že mi odpoviete na tieto dve jednoduché otázky. Ďakujem. Ja ďakujem vám. pani Mausalka Winkemann z Nemecka za FDD. Eh, Dobrý deň. Ďakujem za slovo. Chcem kritizovať to, že sa tu oháňate heslami o raste eurozóny, tým prikrašujete situáciu. Olaf Scholz e, nedávno skonštatoval 25 miliardový ro, e, m, teda schodok v rozpočte v Nemecku. E, a predsa nie je možné, že keď sa tu roky pracuje s negatívnymi úrokmi e, a vlastne sú tak povediac vyvlastňovaní malí sporiteľia, že toto považujeme za niečo, čo je v poriadku, to predsa nie je akceptovateľné. Dá sa povedať, že priemerný občan je takto vyvlastňovaný negatívnymi úrokmi a dotkne sa týchto eh, občanov najmä v starobe, budú na starobu chudobní a tam by ste teda eh, mali eh, v eurozóne lídry premyslieť, čo plánujú pre toho priemerného občana. Najmä preto, že viaceré krajiny sa veľmi lacno dostali k úverom, ako Taliansko, mali 100 milióny dlhov. Nedá sa očakávať, či kedy ich vôbec niekedy splatia a to sa nedá urobiť ani cez systém e, ochrany vkladov. Jednoducho talianské banky sú na hrane a e, najmä nemecké zabezpečovanie vkladov, ak by sa malo preniesť na európske, okrem toho, ak by sa z jednohlasného hlasovania prešlo na väčšinové hlasovanie, tak to e, by pre, vlastne malo za následok vyvlastnenie nemeckého sporiteľňa a AFD to nikdy nebude akceptovať. A označí to ako populizmus a pravicový extrémizmus. Nie, to je len iný názor, ktorý demokrat musí akceptovať. A ak to neakceptujete, eh, ale eh, tých, ktorí sa starajú o vlastných ľudí, označujete za populistov alebo pravicových extrémistov, tak z môjho pohľadu je to štilisticky veľmi nepekné a nehodné demokrata. Ďakujem pekne. I, would be Tak eh, bolo by Ehm, nerozumné ukazovať len na bankárovných krajín, každý má svoje problémy, ale teraz máme takýto problém. Máme časové obmedzenie a, a príliš veľa ďalších žiadostí o slovo, takže viem dať slovo len ak skrátime rečnícky čas na maximálne 30 sekúnd, ináč budeme musieť skrátiť rečnícky zoznam a nedostane sa na rad každý. Čiže ja by som skôr preferoval, keby sme mohli dať slovo čo najväčšiemu počtu rečníkov, ale tu budeme musieť naozaj dodržiavať disciplinovane ten rečnícky čas, ktorý si stanovím, lebo naozaj sa nedostanú k slovu všetci, ktorí by chceli prehovoriť. Takže pani, pán Silva Pereira, Európsky parlament za SAD. Ďakujem pekne, pán Gualtieri. Ja Ehm, by som chcel eh, v tejto chvíli 20. výročia eura hovoriť o budúcnosti euro, eura a eh, tam si treba povedať, že napriek eh, určitým šokovým zmenám má zmysel uvažovať v budúcnosti tejto meny a o nejakej cestovnej mape. A my si musíme položiť túto otázku preto, lebo pred desiatimi rokmi sa podnikli kroky a ešte stále nám zostáva tú cestu ale ehm, táto nerozriešená otázka medzi znižovaním rizik a rozdelením rizik, alebo tento rozdiel v názore na to, čo by sa malo riešiť prioritne, a to sa deje na rade, a k tomu sa vedrel aj pán Fernández, ale e, aj Európsky parlament napríklad k tomuto e, odmieta dať svoj súhlas, teda neprispieva nejako k nejakej možnej reforme eura a tu sa neustále debatuje o tom, či E, budeme znižovať riziko, rozdeľovať riziko Zatiaľ, sa, zatiaľ stojí reforma eura, ktorá by sa mohla nejakým spôsobom riešiť. Čiže toto je spor, ktorý musíme prekonať a e, k tomu balíku na znižovanie rizik a riešenie tých nekvalitných úverov NPL e, my potrebujeme toto všetko zhrnúť pod reformu eura. Ďakujem veľmi pekne, pani Perič, Chorvátsko, za EPP. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne a kolegovia, ja chcem poďakovať za našu delegáciu za organizovanie tejto konferencie a poblahoželať euru k 20. výročiu. Napriek tomu, že sa počas tohto procesu vynorili skeptické hlasy, Môžem e, s potešením povedať, že Chorvátsko ako najnovší člen Európskej únie e, už rozbehlo stratégiu na zavedenie eura v našej krajine. My sme museli e, splniť veľmi náročné podmienky. Od roku 2016, musím povedať, teraz beží prvý rok, kedy sme aspoň teoreticky kritéria na zavedenie spoločnej meny splnili teda teoreticky sme schopní vstúpiť do výmeného mechanizmu RM2. Teraz e, sa napríklad ukázalo, že rozpočtový deficit v Chorvátsku klesol po 3%, verejný dlh takisto bol znížený alebo znižuje sa rýchlejšie, než sme očakávali. Čo znamená, že naše verejné financie sú stabilizované. Chorvátsko je odlišné od iných krajín. Máme istú výhodu a to v tom, že naše hospodárstvo do veľkej miery je integrované s eurozónou. Prepačte, budem vás musieť prerušiť, hovorí predsedajúci, takže teraz pán Alto, Fínsko, Zelený. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som si chcel vypočuť viac o zodpovednosti členských štátov pri budovaní vlastných ekonomík a riešení slabých stránok a problémov, ktoré sa vyskytujú najmä kvôli prílišnej zadlženosti. Pretože ak hovorím o tejto zodpovednosti štátov, tak nesmieme zabúdať na to, ako riešiť otázku prebytkov, hospodárskeho prebytku. A tu sme v slepej uličke, pretože nemôžeme kritizovať eh, to, že nejaká krajina splňa pravidlá, ktoré sme si stanovili, ak tento mechanizmus stability chceme, tak musíme skúmať vnútorné finančné politiky a neriešiť len okamih, kedy boli porušené Margarita Marquez, Portugalsko, SAD. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ja by som chcela v prvom rade poďakovať za všetky vyjadrenia, ktoré odzneli doteraz, e, osobitne pánovi Sentenovi za prácu, ktorú odviedol v euroskupine, osobitne za závery z decembra, kde, ako sám povedal, je teraz e, potrebné ísť podľa tejto mapy, ktorá bola v decembri schválená v, vo chvíli, alebo teda obehlo 20 rokov, odkedy euro bolo vytvorené, e, síce krajiny stratili možnosť devalovať svoju menu, ale na druhej strane majú jednoznačný prístup k e, úrokovým sadzbám e, takéhoto veľkého trhu a samozrejme aj kapitál, ktorý na, tomto, na takomto veľkom trhu je. A tu ide o akýsi špecifický systém, ktorý vytvorenie eura prinieslo. A je pravda, ako povedali iní, že sa tu nožnice skôr otvárajú, než že by dochádzalo k divergencii. A po kríze v roku 2008 sa ukázalo tiež to, že ak by euro neexistovalo, tak by dopady tejto krízy na európske krajiny boli o mnoho väčšie. A tak by som chcela reagovať na pána z Ligy, z Legi Norte, ktorý tu hovoril o imidži eura, o tom, že euro je nejak ako zraniteľné. Nie, je to úspech, pretože my dnes stojíme pred dvomi veľkými výzvami a to dopracovať hospodársko menovú úniu vo všetkých jej pilieroch a ako pohovoril a pripomenul pán Moskovici, najmä v treťom pilieri a dobudovať ehm, Európsko menovú, teda hospodárskú menovú úniu demokratickú, takú, nad ktorou budú držať dohľad ehm, národné parlamenty. Ďakujem veľmi pekne, pán Baňat, e, Taliansko, NF. Ďakujem. Roberto, ďakujem pán predsedajúci. Vážené kolegyne a kolegovia, každý, aspoň mne sa to zdá, sa stiažuje, že euro nefunguje, ale nefunguje tak, ako by sme si prijali. Jeho e, úloha motora rastu je zhrnutá v jednoduchých číslach. Rastová miera od roku 2011 do roku 2018 v eurozóne bola 1,29 a v ostatných štátoch 2,21. Čiže tie um, toky a chyby tie nie, nie sú úplným prekvapením, sú dôsledkom inflačného eh, tlaku v menovej únii a um, stratila sa možnosť eh, konkurenčnej devalvácie meny, nie je tu možnosť politické konfrontácie s krajinami a tak teraz musíme hľadať nejaké riešenie do budúcnosti a to riešenie by malo byť ambiciozne a malo by sa odchýliť od toho čiste racionálneho prí, e, prístupu e, uplatňovania prísnych pravidel a implementácie procyklickej politiky v recesii a anticyklickej v expanzii. Toto je výzva, ktorú my, populisti, sme ochotní prevziať po nasledujúcich voľbách. A kvôli tomuto by som chcel upozorniť aj na to, že je dôležité pred EMS, predtým než EMS bude regulo- predtým než e, rozbehneme EMS e, regulovať euroskupinu. Euroskupina sa musí stať e, transparentnou inštitúciou a zodpovednou inštitúciou. A toto je jedna z našich priorít do budúcnosti. Ďakujem veľmi pekne. Pán Marta z Grécko, GUE, posledný rečník. Pán predseda. Ty si Mm, ďakujem, pán predseda. Každá mena slúži dvom cieľom aby bol stabilný výmenný kurz, aby bola primeraná likvidita na jednotnom trhu. Ale Európska centrálna banka má trošku takú bizarnú politiku. Dvojitý deficit rozpočtu, a nerovnováha na bežnom účte platobnej bilancie sa má napraviť len prijatím rozpočtových opatrení. E, to bude mať negatívny dôsledok na dovoz a na zvýšenie HDP treba zvýšiť export. A preto e, treba mať e, mechanizmus likvidity v prospech trhu, v prospech firiem na posilnenie súkromných investícií a exportov. Toto sú opatrenia, ktoré by mohli vykompenzovať politiku úsporných opatrení, ktorá viedla k poklesu spotreby. Ak EU a ak teda nejaká vláda chce konať, lebo má pre... Ak chce Európska únia potresať vládu, pretože má e, do... roz... deficit, e, nemôže trestať aj podniky z rovnakého vozu, pretože potom to vedie k stagnácii exportov a k stagnácii celého hospodárstva. Takže komisia v spolupráci s ECB musí nájsť riešenie, ako pomoc firmám. Ďakujem. A teraz máme dve minúty na odpovede. Viem, že je to náročné. A ako prvý dostane slovo Mario Centeno. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja budem stručný. V prvom rade chcem upokojiť eh, niektorých z vás, že vysoká, teda pracovná skupina na vysokej úrovni e, má aj zástupcov všetkých ministerstiev financií vo svojom zložení. Nikdy EDIS otázka nebola na takejto vysokej úrovni riešená. E, takže toto bol veľký krok vpred. Musím tiež pripomenúť členom parlamentu, že rozhodnutia na úrovni rady e, prijímajú demokraticky zvolené vlády, takže nie je tu nejaký nedostatok transparentnosti na tejto úrovni. Nie je to môj názor, ja som sa dnes veľmi jasne vyjadril vo svojom prejave mm, a chcem mm, veľmi krátko poznamenať e, k tým fondom, že tam nemôžeme dvakrát použiť tie isté peniaze. Musíme si teda uvedomovať, že e, odkiaľ získame prostriedky na financovanie rozpočtu. A toto je naozaj politická záležitosť. A môj dnešný odkaz je, aby sme konali. Musíme konať. V demokracii to znamená hlasovať. A voľby sú tu, takže treba ich využiť. E, preto všetkých vyzývam, aby išli hlasovať. Diskutujeme o otázkach prosperity a to nie sú veci, týka sa včeraška či dneška, ale to je posledných 50 rokov európskej integrácie a je to dlhý úspešný proces. Niekedy uh, je to rámcovaná tá debata, ako keby išlo o čistých platiteľov a príjemcov, ale myslím si, že ten decembrový summit ukázal, že sme eh, čistými výťazmi všetci v tomto procese. No a musíme eh, to naďalej presadzovať. Euro má, Európa má najvyššiu úroveň podpory v histórii, to je naopak od tých tzv. vnímaní euroskepticizmu. Musíme na tom budovať a musíme príjmať rozhodnutia. To som chcel povedať. Ďakujem pekne aj za veľmi e, stručnú syntézu. Ďakujem, pán Drines. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja budem stručný keď sa pozeráme, keď sa ohliadneme späť, e, keď sa pozrieme na posledných 10 rokov eura, treba povedať, že v prvom rade sme mali veľmi nízku infláciu pod 2%, nízke úrokové sadzby a zároveň finančná situácia našich bank je mnoho lepšia, než bola pred desiatimi rokmi, majú viac kapitálu, väčšiu odolnosť, e, ten jednotný me- e, dohľad, mechanizmus dohľadu robí svoje v tejto súvislosti. No a myslím si, že aj výsledok je, že 80 všetkých obyvateľov eurozóny podporuje eurozónu a myslia si, že je to dobrá mena, že je to dobrý nástroj integrácie. No a keď sa pozrieme do budúcnosti, povedal by som, že áno, e, v inštitucionálnom rámci eura sú nedostatky, ale boli, ktoré boli aj opravené. Ja myslím si, že musíme jednoducho dokončiť bankovú úniu tretí pilier bankovej únie a takisto úniu kapitálových trhov. No a viete, že sme za to, aby sme mali takýto nástroj stabilizácie fiskálnu e, kapacitu, aby sme zvládali tieto asymetrické šoky, pretože menová politika e, nie je všemohúca. Ďakujem pekne. Ďakujem, Pier Moskovisi. Ďakujem pekne. E, naša diskusia ukazuje, akú že teda euro je e, predmetom demokracie a demokratickej e, debaty. To je absolútne logické. Euro je naozaj mladý projekt, silný, ale mladý a e, teda je zároveň silný a aj nedokonalý. Ja by som určite nebol ten, ktorý by hovoril len pozitívne, prináša aj svoje E, e, má svoje prínosy, stabilitu, jednotu, moc a preto teda tých 74% Európanov, ktorí majú euro, e, sú s ním spokojní. Čiže určite boli tam možno snahy vystúpiť, ale prijali sa iné rozhodnutia smerovaní politiky a všetci vieme, čo sa ešte musí zlepšiť, aby euro bolo menou, ktorá bude ešte presvedčivejšia. Napríklad e, celá tá dynamika, rast, tvorba pracovných miest. Všetci vieme, že vieme zájsť ešte ďalej. Ja som v úvode povedala, nebudem to príliš dlho opakovať, povedal som, aké sú tie štyri princípy, podľa ktorých by sa mala určovať budúcnosť eura. V prvom rade banková únia, ktorá, ktorú treba dosiahnuť e, e, tá možnosť tam teda je. Ministri financí v rámci euroskupiny povedali, že sú tam tri piliere, nie dva, e, teda dohľad, potom riešenie kríz a záruka vkladov. E, čo je určitá e, dimenzia solidarity. Nesmieme zabúdať na tú tretiu dimenziu. A e, druhá, druhý prvok, kde musíme euro dokončiť, to je tá postupná transformácia Európskeho mechanizmu stability na skutočný Európsky menový fond, ktorý bude demokraticky kontrolovaný a myslím si, že v budúcnosti to musí byť Európska inštitúcia, nie nejaký medzivládny nástroj. Tretí rozmer je rozpočet eurozóny. Viacerí vystupujúci povedali, že aké by sme mali mať ambície, aby to bol skutočný nástroj konvergencie a prekonávania nerovností. A potom je tu demokratické riadenie, správa, parlamentná kontrola, e, rozhodnutia, ktoré sú bez demokratickej kontroly, nie sú také isté ako rozhodnutia, ktoré sa príjmajú v celku, ktorý je demokraticky kontrolovaný. Takže je to nevyhnutné, aby Euroskupina Eh, ktorá, bola, ktorá je silným nástrojom, aby bola aj demokraticky kontrolovaná, aby sme sa tejto otázky riadenia nevzdávali. A ešte je tu tretia otázka, ku ktorej by som sa na záver chcel dostať, to je otázka populizmu. Tu to spomínal najmä pán Borgi. A chcem povedať, že populisti nie sú nepriateľmi. Keď máme nepriateľa, môže sa to niekedy stať aj z druhej strany, že sa diskvalifikuje, neberieme vážne jeho argumenty, e, mám, máme nejakú inú logiku. Ale myslím si, že populizmus je jednoducho politický nástroj, politická praktika, ale e, keby, ak teda politi- ak populisti nie sú e, nepriateľmi, okrem teda e, xenofóbie, rasizmu a tak ďalej, čo je nepriateľné, tak určite sú našimi protivníkmi. Prečo? Pretože riešenia, ktoré navihrujú nacionalizmu, suverenizmus, to jednoducho nefunguje. Pozrite sa na to Taliansko. E, Taliansko sa pokúsilo nájsť dohodu v rámci eurozóny. Prečo? Pretože všetci Taliani vedia, že budúcnosť Talianska je nerozlučiteľná s eurozónom pán Borgi, vy ste nedávno napísali, že ak sa nám nepodarí zmeniť Európu počas eurovolieb, treba z nej vystúpiť. Nuž, to je e, názor, s ktorým radikálne nesúhlasí. Myslím si, že e, treba ostať v Európe, v eurozóne, aby sa zlepšila, zmenila. A e, to je ten rozdiel medzi reformátorom a populistom. Ďakujem pekne. E, ďakujem. Áno, a ja si myslím, že identifikácia problémov, nedostatkov, ambícia pri hľadaní potrebných reforiem a silná obhajoba eura e, tiež môže byť plne e, zosúladená. Mnohé body, ktoré tu som počula od pána Borgiho, tie by sa mali posudzovať v porovnaní s tým, že aká by bola situácia bez eurá a myslím si, že by to bolo horšie, nie lepšie. Takže zároveň môžeme obhajovať e, silne a oslavovať euro ako jeden z najsilnejších nástrojov na znovu získanie mm, menovej a hospodárskej zvrchovanosti, ale zároveň môžeme urobiť aj kritickú analýzu a ja som vo svojom prejave kritizoval roky e, veľmi úspornej e, politiky a môžeme vidieť aj problémy, ktoré máme v súčasnej štruktúre, ktoré ešte nedokáže plne riešiť. A potom si myslím, že máme identifikovaný veľmi ambiciózny program, máme tam spoločné prvky, dokončenie bankovej únie, zlepšenie nástrojov krízového manažmentu, e, vybudovanie špecifických rozpočtových nástrojov na zlepšenie ekonomickej súdržnosti, aby sa zlepšila odolnosť stabilita, včera sme o tom hovorili, Eh, je to plne v súlade so sociálnym pilierom, eh, menová ekonomická únia. Ohlásili sme našu investičnú kapacitu, pretože v konečnom dôsledku potrebujeme viac investícií, eh, verejných aj súkromných. To je môj názor, že toto tiež treba, tu tiež možno treba revidovať trošku naše fiskálne pravidlá, aby sme boli viac procyklickí, menej anticyklickí. No ale keď povieme toto, nemôžeme miešať rôzne fázy. Ja si myslím, že medzi rokmi 2011 a 2014 sme tu mali e, úspornú e, politiku, nesprávnu ekonomickú politiku, čo odsudzujem, ale pochybujem, že e, nájdeme taký fiskálny e, postoj e, e, expanzívny, ktorý sme mali za posledné roky, ak z, dokážeme sa, že by, že by sme sa fiskálne k tomu správne dokázali postaviť len na národnej úrovni. Nie, potrebujeme spoločné nástroje, silnejší rozpočet, vrátanie vlastných zdrojov na jeho financovanie, pretože inak e, je to hra s, nulovou, s nulovým súčtom. Nemôžete mať politiku súdržnosti, lebo chcete túto politiku. Preto tá ambícia parlamentu 1,3% je potrebná a ambícia parlamentu a aj komisie identifikovať vlastné zdroje na financovanie, napríklad, že sa naj, teda bude bojovať aj proti daňovým únikom a obchádzaniu daňovej povinnosti. To sú dôležité nástroje, aby Únia mala potrebné zdroje na e, vykonávanie efektívnych spoločných politík. Takže sme na uprostred cesty, veľa sme toho dosiahli a nemôžeme popierať významné výsledky, ktoré sme dosiahli za posledné roky, vrátane teda vďaka federálnej eh, kapacite Európskej centrálnej eh, banky, ale musíme ešte veľa toho urobiť. Eh, samozrejme máme rôzne názory, ale ak sa spoločne budeme sústrediť na pozitívny, ambiciozný program, to môžu parlamenty, národné aj európsky urobiť, aby sa konštruktívnejšie debatovalo, diskutovalo aj o teda tejto budúcnosti počas európskych volieb. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán predseda, mm, kolegyňa a kolegovia v mene rumúnskej delegácie. Chcem vám poďakovať. Sme naozaj vďační, že e, ste sa s nami podelili o svoje myšlienky, námety k tejto obrovskej úlohe, ktorú pred sebou máme, ktorá je pre nás výzvou. No ale keďže je to aj výročie eura, 20 rokov naozaj je dlhá cesta, náročná a myslím si, že musíme byť vďační aj našim predchodcom. E, e, musíme urobiť všetko, čo bude v našich silách, aby sme sa pripravili aj na ďalšiu generáciu. Takže e, radi vás privítame v Budapešti, v Bukurešti na tejto ceste. Ďakujem pekne. Thank you. Now we check the second.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

Testa de desafio agora. Puszta, ne? Tak, za pogledam. No bo pa rukni slika, pa bo še videl. Ja, ma ne. Eh, eh, ne. Imelo od Spekova, ne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

No, sam je, sam je u bistvu, dajmo, dajmo si priznat, ne, da je uh, u širšem okviru kontekstu, ne, je ta pritisk na lepoto, na izgled, to velik, ne, ja, ne, pač kateri popustijo potem, ne, razumem. To je, tak je, ne, pač. Ma ne, sej, ni, sej ni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

Mönum işini bir çuvası kap. Potem če vas piči, da se bo taka zrasla, pol to, če te filmira človeka, ne bo nič enega.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

Good morning, everybody. Všetkým prajem dobrý deň. Pán Janku, predseda teda z Európskej poslaneckej snemovne Rumunska. Vítame pána Gartlieriho, pána Čentena. Som rád, že vás tu opäť vidím v rámci 8. Európskeho parlamentného týždňa. Toto je naozaj najväčšia udalosť, ktorú Európsky parlament víta a hostí v eh, priebehu dnešného roku. Dnes tu máme 123 eh, eh, členov parlamentu z 27 európskych krajín a z 5 kandidátskych krajín Norska a Švajčiarska. Národné parlamenty zohrávajú kľúčovú úlohu pri dosahovaní našich cieľov. Potrebujeme zvyšiť mieru dôvery občanov v túto teda úniu a naše inštitúcie. Naše spoločn- našim spoločným cieľom by mala byť spoločná nová vízia pre budúcnosť Európy. Mali by sme navrhnúť konkrétne kroky e, pre ďalší vývoj EÚ v nastávajúcich rokoch v záujem všetkých Európanov. Ak to chceme dosiahnuť, tak európsky Parlament chce posilniť spoluprácu medzi parlamentmi. A teraz mi dovolíte, budem pokračovať vo svojom materinskom jazyku v taliančine. Včera a dnes sme diskutovali na tému dôležitosti európskeho semestra a hovorili sme o koordinácii našich ekonomických politík, o otázkach eh, riadenia správy ekonomiky a správa, ktorú prezentovala pred niekoľkými dňami Európska komisia, poukazuje na to, že Európska únia spomaluje svoj vývoj a že to stojí aj asi 14 miliónov pracovných miest. A nechceme, aby sa náš kontinent opäť ocitol v recesii, akú sme zažili pred desiatimi rokmi. Musíme riešiť aj sociálnu nerovnáhu, ktorá existuje v rôznych regiónoch Európskej únie a práve preto musíme riešiť aj také zóny, respektíve také regióny, kde miera nezamestnanosti presahuje 10 ale vieme, že sú tu veľké percentuálne rozdiely. Vieme, že v niektorých regiónoch e, v Grécku je to 42%, v Španielsku 34%, v Taliansku aj 32%. A vieme, že každý štvrtý Európan e, je vystavený riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia. E, voľný pohyb kapitálu, aspekty konkurencie, schopnosti a voľnej hospodárskej súťaže a tak ďalej. To sú pozitíva, ale popri tom máme aj také aspekty, ktoré sú často e, negatívne z hľadiska dôsledkov. A neraz to vedie práve k vylúčeniu a k sociálnej, zlej sociálnej situácii. Chceme aby Európa bola demokratická a aby fungovala efektívne. Máme dočinenia s problémami globálnych rozmerov a máme tu vlastne silnú konkurenciu USA, Čína, Rusko a India. A je dôležité, aby rast viedol ku zlepším životnej úrovne a k prosperite všetkých Európanov. A práve preto hovoríme o sociálnej trhovej ekonomike. Nejde o to, teda, aby niekto zaostával. Práve naopak, chceme, aby všetci mohli ťažiť z prospechu európskeho rozvoja. Potrebujeme takú priemyselnú politiku EÚ, kde EU investície, odborná príprava a korektný obchod budú prevažovať. Aj budúci eh, viadročný finančný rámec eh, sme preto tomuto prispôsobili a zamerali sme eh, pomerne vysokú mieru financovania zameranú na modernizáciu foriem prípravy pre mladých ľudí. A digitálna ekonomika, to je taktiež veľmi dôležité. Tu sme tiež vyčlenili viacero miliárd na digitálne programy, ale aj na regionálne fondy a tak ďalej. Ale nové investície ako také nestačia. Toto musí ísť ruka v ruke aj s ochranou občanov, aj e, podnikov a musíme zabezpečiť práva e, zamestnaných, teda zamestnancov, aj spotrebiteľov. Treba ich chrániť. Okrem toho, je tu aspekt e, ochrany autorských práv a ochrany tvorivosti. To sa týka aj spisovateľov a ostatných, ktorí niečo vytvárajú a mali by byť náležite odmenovaní, respektíve kompenzovaní. Chceme, aby Únia aj z hľadiska inovácií bola lídrom a preto plánujeme 50-percentný nárast e, z hľadiska rozpočtu a no, by to dosiahlo až úroveň 120 miliárd. Keď to porovnáme so súčasnými 80 miliardami, to vlastne súvisí s programom 2020. A hovoríme tu o e, tej chrbtici európskej ekonomiky a o sociálnom zložení Európanov z hľadiska spoločnosti, tak práve v tejto sfére máme k dispozícii viacero dôležitých programov zameraných aj na obranu, na vesmírne, na vesmírne aktivity, ale aj výskum a sociálne programy. Snažíme sa v rámci spoločného trhu vytvárať aj nové pracovné príležitosti a zvyšiť úroveň menej rozvinutých regiónov. Príslušná správa ktorú v tejto oblasti parlament prijal minulý týždeň, práve nasvedčuje, e, že smerovanie je jasne dané. Nemôžeme akceptovať existenciu nejakých daňových rajov, e, tam, kde vlastne sa neplatia naozaj žiadne dane. Preto aj v oblasti daňovej, fiskálnej musíme urobiť e, značný pokrok. a snažíme sa teda riešiť aspekty konvergencie, ale aj konkurencie schopnosti. Súvisí to aj so stabilizáciou investícií a aj v oblasti finančnej a menovej prichádzajú nové návrhy, ktoré majú zabezpečiť vyššiu mieru transparentnosti a riadenia a správy hospodárstva. Európsky parlament aj národné parlamenty musia byť viac informované o e, rozhodovaní v rámci únie. A nakoniec toto je aj cieľom tohoto parlamentného týždňa, aby sme spolupracovali, aby sme sa dostali teda do takej pozície, že budeme môcť naozaj hmatateľne reagovať na potreby občanov. Týka sa napríklad aj imigrácie a aj integrácie a okrem toho chceme riešiť aj klimatické otázky parlament požiadal vedúcich predstaviteľov vlád, aby e, tiež zapracovávali tieto princípy do svojej politiky. Chceme ale otvorenú, transparentnú debatu na túto tému a teda určite rozpráva medzi Európskym parlamentom a parlamentmi členských štátov prispieje ku transparentnosti a Chceme práve garantovať legitimitu EÚ. Posledné 10 ročie nám ukázalo, že sú tu aj politické strany, ktoré sú proti európskej integrácii a nakoniec sa zdvojnásobil počet voličov, ktorí tieto strany podporujú. A práve oblasti, kde je nižšia zamestnanosť, to sú proste oblasti, kde e, ľudia občania hlasujú proti EÚ. Takže potrebujeme posilniť našu spoluprácu predovšetkým v oblasti hospodárskej politiky a posilňovať taktiež výmeru v oblasti správnej praxe. Európsky parlamentný týždeň prispeje k vyššej miere európske, teda správneho riadenia a správy európskych záležitostí. Ďakujem vám všetkým za pozornosť a ďakujem vám, že ste prišli na tento týždeň, na toto podujatie.